Situácia je vážna, ale myslím si, sú tu i dobré správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na záver rozprávy bolo predložených 6 návrhov uznesení. Hlasovanie sa uskutoční po následnej e, rozprave. No a to sa týka pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne. Slovo dostávajú autory ako prvý kolega Tenojk. Pán prezident, Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne je šokujúce. Pani Fenková bola podrobená nútenému potratu v provincii Shanxi a bola uražaná, uražaná a podrobená hroznému zákroku v 7 mesiaci tehotenstva. Podľa mňa to bol barbarský akt, moja skupina si to myslí a pohoršenie, ktoré sa zdvihlo aj v Číne, bolo skutočne nezvyčajné. V Číne sa podrobujú potratom ženy, ktoré čakajú e, plod ženského pohľavia. Tieto hrozné praktiky treba odsúdiť a to zvyšuje e, nerovnomerné zastúpenie medzi mužom, mužmi a ženami. Podľa nedávnych štatistík je to e, jasne kvantifikované. Európsky rozpočet by nemal financovať žiadnu organizáciu, ktorá priamo alebo nepriamo sa zastaráva do politik plánovania rodiny. Našou prioritou musí byť to, aby nútené potraty a nútené sterilizácie boli predmetom rozhovorov e, ďalších, ďalšieho kola rokovaní medzi EÚ a Čínou. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, kolega Tenok. A slovo dostáva kolega Peterle. Nech sa vám páči. Hm, ďakujem veľmi pekne. Hm, tá, toto uznesenie je založené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 Toto uznesenie je založené na základných hodnotách v EÚ. Takže je to založené na základných hodnotách EÚ, založené na článku 1 e, v základných ľudských právach. Ľudská dôstojnosť je nedotknutelná nútená, nútený potrat 24-ročnej ženy eh, je skutočnosť, ktorá si vyžaduje našu pozornosť. Nútené potraty v Číne musia byť odsúdené ako porušovanie ľudských práv. Vyzývame Čínu, aby zrevidovala svoju politiku jedného dieťaťa a Európska únia musí otázku nútených potratov zaradiť do svojich debat s Čínou. Európsky daňoví poplatníci musia vedieť prečo a na čo sa miňajú ich eh, peniaze a ich peniaze sa musia míňať len v súlade s našimi hodnotami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne kolega Peterle a slovo dostáva kolega Romeva i Rueda na 1,5 minúty. Fakty sú, že v okrese Čech Pching Pani Fengová bola unesená a podrobená nútenému podratu, bola bytá a chemicky jej bola vpichnutá látka, ktorá spôsobila, spôsobila smrť jej dieťaťa. Vyšetrovanie zistilo, že miestni úradníci pre plánovanie ju presvedčili v úvodzovkách, aby potratila. Vďaka internetovej kampani sa tento prípad stal známym. To ďalej zdôrazňuje slobodu prejavu, vrátanie slobody prejavu na prejave. V tomto konkrétnom prípade by som vám rád pripomenul, že podľa Medzinárodnej konferencie o populácii a plánovaní cieľ plánovania rodiny je umožniť párom a jednotlivcom, aby sa voľne a zodpovedne rozhodli, erudovane rozhodli o tom, koľko detí chcú mať a aby mali nárok na bezpečné rodinné plánovanie podľa svojej voľby a pomoc pri tomto plánovaní. Žiadne nutenie, žiadne násilné činy nemajú miesto v plánovaní rodiny. Vyjadrujeme sústrasť rodine obeti, odsudzujeme, odsudzujeme hrôzy, ktorým boli vystavené a ponúkame im podporu. Pani Fengová, ktorá bola prinútená k potratu, sa môže stať symbolom toho, aby sme bojovali proti politike jedného dieťaťa vo všeobecnosti a proti všetkým takýmto prípadom. Politika jedného dieťaťa je predmetom rozhovorov dokonca už aj medzi intelektuálmi v Číne. Ďakujem pekne, pán kolega. Slovo dostáva kolegyňa Šáke na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, poslankyne, poslanci. Prostredníctvom internetu sme sa dozvedeli, že žena v siedmom mesiaci tehotenstva pani Fengová, tieň May Fengová, bola podrobená nútenému potratu. Miestne úrady naozaj e, neprenechali nič náhode, zabili dieťa a naozaj v Číne prebiehajú E, nezákonné potraty na základe pohľavia dieťaťa, pretože tu je politika jedného dieťaťa v rodine. Potom vzniká nerovnováha medzi počtom mužov a žien, takže 40 miliónov, opakujem, hovorí rečnička, 40 miliónov dievčat v Číne nežije, ktoré sa mali narodiť. Ľudia by si mali zvoliť, či chcú mať deti alebo nechcú, koľko detí chcú mať a toto by mali byť schopní posúdiť v bezpečnom prostredí. Akákoľvek forma nutenia je nesprávna a je zaujímavé, že sa to disproporčne viac, opäť viac týka žien ako mužov. Všetky ženy majú mať právo k reprodukčnému zdraviu a službám, reprodukčné zdravie, vyratanie, asistovanej pomoci pri eh, tehotenstve, vyšetrovanie toho, čo sa deje v Číne, zistilo, že toto je systematický prístup. Dovolte mi povedať, že tento prípad, ktorý e, vzbudil v Číne a v Európe toľko rozhovorov, priviedol e, nás k poznaniu, že internet je prostriedkom slobody vyjadrovania. Preto by sme mali bojovať proti masovej cenzúre všade na internete, aj v Číne. Ďakujeme pekne pani Šáke a teraz na 1,5 minúty pani kolegyňa Veržia, to nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Právo každej ženy rozhodnúť sa o tom, čo sa týka jej vlastného tela, je základom. Z politických dôvodov sa však objavujú nástroje, ktoré jednoducho sú nehodné tých, ktorí podpísali deklaráciu Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ktoré, ktorí podpísali dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, CEDAV. Niektorí ľudia, ktorí sú tu prítomní, sa snažia spochybňovať práva žien a dnes sa pokúšajú ovplyvniť aj debatu o ľudských právach, o naliehavých otázkach. Pani Tieň Mei Fengova bola mm, podrobená nutenému potratu, podobne ako iné ženy v Číne, a to spôsobilo pohoršenie vo svete. Čínske úrady musia byť odsudené, podobne za podobné politické rozhodnutia všade inde, ktoré zabraňujú ženám, aby sa mohli voľne rozhodnúť, či donosia dieťa alebo nie. Tento prípad vzbudil kontroverzné reakcie v Číne a vyšetruje sa tento prípad. Čína má obrovskú populáciu 1,3 miliardy Číňanov a kvôli politike jedného dieťaťa e, sa naozaj budú konať demografické posuny a starnutie bude mať e, formu, ktorá bude nevydaná inde vo svete. Mali by reformovať svoju politiku. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Veršiat. pani kolegyňa. Akceptujete modrú kartu pána Migalského. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mohli by ste nám povedať, či má žena... Vy ste povedali, že žena má právo vlastniť vlastné telo, ale nie dieťa, tak ako patria človeku jeho, jeho časti tela. Myslíte, že do ktorého mesiaca tehotenstva je dieťa alebo zárodok časťou ženského tela? Ďakujem pekne, pani kolegyňa Veržiat, nech sa páči. Takže, drahý kolega, Vážený kolega, táto rozprava o práve plodu na život je o potratoch. Ja som za to, aby sa žena plne rozhodla o tom, čo sa týka jej tela. Ja myslím, že by sme mali prestať sa venovať tejto téme a mali by sme pokračovať dôstojným spôsobom, lebo sa tu venujeme naliehavým otázkam v oblasti ľudských práv. Je to vážna vec, nemala by sa politizovať a nemala by sa zneužívať na politické účely. My tu hovoríme o životoch žien, ktoré zomierajú v Číne preto, lebo zákony tam nie sú náležite aplikované. Hovoríme tu o zákonoch. Zákony, ktoré majú rešpektovať ženy, sa majú v praxi aj takto uplatňovať. Ale ne, nepodsúvajte nám tu iný typ debaty, ktorá s týmto nemá nič spoločné. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Pán posel má ešte dodatočnú otázku. Pani Veržiat, akceptujete to? Vážený pán posel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani Feržiat. Ja vám úplne nerozumiem nič nezamieňame. Ja zopakujem ešte raz otázku. Myslíte, že nenarodené dieťa v 7. mesiaci, v 7. mesiaci, opakujem to, že má právo na život alebo nie. Spochybňujete právo na život 7-mesačného nenarodeného dieťaťa. Nebola zavraždená matka, ale dieťa inekciou jedu pani kolegyňa, nech sa páči. No, vyjadrili ste to veľmi jasne, milí kolega. Chcete hovoriť o práve plodu? Ja som za to, že žena sa môže rozhodovať voľne o tom, čo sa stane s jej telom. Nie je muž, ktorý jej má hovoriť, čo sa má diať s jej telom. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Takže toľko autory uznesenia a teraz sa prejdeme k rečníkom nepolitických skupín. A ako prvá sa vyjadrí pani kolegyňa Esaja na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Politika jedného dieťaťa v Číne ukázala svoju krutosť v podobe nútených potratov, pretože dieťa bolo potratené pretože rodina nemala peniaze na to, aby zaplatili pokutu za druhé dieťa. V mestách môžu mať rodina len jedno dieťa, na vidieku dve. Okrem toho sa vykonávajú selektívne potraty. Milióny detí už takto prišli o život a v prvom rade sú to dievčatá. A to vedie k čoraz väčším demografickým problémom, ako bolo povedané, už je tu, už chýba v Číne 40 miliónov žien a dievčat. A skutočne sa treba zasadiť za to, aby právo na život bolo zachovávané. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Esaja. A teraz sa na 1,5 minúty kolegyňa Senžin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda čínska politika jedného dieťaťa je vyjadrením porušenia základných ľudských práv, zavedli sa násilné sterilizácie a nútené potraty v minulosti. Veľmi málo Číňanov vedelo, čo sú to presne čo je to antikoncepcia. No a oh, len eh, dostupné eh, lieky budú spôsobom, ako eliminovať eh, túto krut, tento krutý postup proti ženám. Štátne orgány nemajú právo ukončiť tehotenstvo proti vôli ženy. Je to formátneho režimu a nepriateľné porušovanie ľudských práv. Ženy prichádzajú o svoje zdravie, zomierajú alebo sú zmrzačené. Počet obyvateľov Číny rastie kvôli tomu, že ľudia žijú dlhšie, ale nie kvôli tomu, že by tam bolo viac detí čínske orgány musia zmeniť svoju politiku a to čo najskôr. Pekne, pani kolegyňa, a teraz nasleduje kolegyňa Ojuland. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Únos v tieňmej Fengovej a jej nútený potrat to bolo jednoducho neuveriteľné porušenie ľudských práv. Vyšetrovanie jej prípadu sa koná okresnými úradmi. Čínske úrady však by mali preskúmať aj ostatné prípady nutených potratov a nutených sterilizácií v celej Číne. Politika jedného dieťaťa v Číne viedla k takým potratom, ktoré kedy sa zabíjali najmä plody ženského pohlavia a verejné pohoršenie, ktoré nasledovalo po tom, čo sa, čo sa publikovala prípad pani Fengovej, by naozaj mal byť využitý na to najsprávnejšie, aby sa eliminovala táto politika jedného dieťaťa. Nikde vo svete také niečo nie je. Čína by mala investovať radšej viac do sexuálneho vzdelávania a používania antikoncepcie. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Ojulanta. Kolega Šliter, môžeme vám pomôcť nejako? Prosím, tiež nestrate svoju

Ďakujem pekne, pán kolega. No a teraz nasleduje kolega Obermajer na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, ja si nemyslím, že tento príbeh sa dotkne určite každého. Žena bola už v 7. Mesiaci, teho, mesiaci tehotenstva a aj napriek tomu bola donútená potratiť. Potom, čo si nemohla dovoliť zaplatiť pokutu 40 tisíc juanov alebo približne 5 tisíc eur. Bola zadržaná a po troch rokoch piati muži zaočkovali jedom. Mne skutočne chýbajú slova na tento neľudský čin. Nedajedná sa o osamelý prípad o zavedenia politiky jedného dieťaťa, národný orgán zabránil 400 tisíc pôrodom predovšetkým na vidieku. Orgány presadzujú svoje presadzujú zákony nelegálnymi, nelegálnymi postupmi. Ja si nemyslím, že stačí len pokračovať v dialogu o ľudských právach s Čínou, Európska únia, ak to myslí vážne, mali bojkotovať všetky dovážené produkty z Číny, pokiaľ e, Peking nezabráni tejto praxi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega Obermajer. Takže toľko k rečníkov v mene politických skupín. Nasledujú ďalší rečníci, ako prvý kolega Soník. Ďakujem pekne, pán predseda. tá, toto, no, tento zákrok v Číne aj opakovanie takéto zákroky je niečo strašné, treba proti tomu bojovať. E, nepriateľný spôsob, ak, ak 23-ročná tehotná e, žena e, je nutená k interrupcii, tak celkom jasne vidíme, že tá striktná politika jedného dieťaťa sa presadzuje za použitia hrozných metód. Nie je nikde záruka, že v budúcnosti sa tieto zákroky nezopakujú. Je to e, výsmech e, ľudských do tváre ľudským právom v e, Číne. Ten, táto politika jedného dieťaťa sa stretáva s čoraz silnejším odporom v Číne mladé ženy e, v Číne sa boja o život, o vlastný život, pretože mnohé z nich pri týchto nutených interrupciách zomierajú a to nemôžeme akceptovať. Ďakujeme kolegu Sonikovi a teraz kolegyňa Angelili. Vážený pán predseda, v Číne e, máme politiku jedného dieťaťa, ktorá vedie k e, nútenej kontrole plánovania rodiny, E, nutená sterilizácia, e, interrupcie. Štát stanovuje kvóty a tieto e, a ich nedodržiavanie sa trestá veľkými pokutami, interrupcie sú nanúcované a dokonca sa ničia domácnosti, domy tých, ktorí sa toho dopustia. Porušovanie ľudských práv ženy sú konfrontované naozaj s nútenými metódami a, a toto jednoducho je sprevádzané ešte aj administratívnym odobrením úradov. Nie je to len e, dráma pre tamojšie ženy, je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je počet žien, ktoré e, E, spáchajú e, samovraždu e, v Číne, je oveľa vyšší ako u, u mužov. A túto naozaj musíme hovoriť aj o vraždách na deťoch. Ďakujeme kolegyni Angelini a teraz nasleduje kolegyňa Skřidlevská. Ďakujem, pani predseda, pán predseda v, našej, v našom uznesení vyjadríme ako parlament svoj názor a pohľad na čínsku politiku týkajúcu sa interrupcií. Politika jedného dieťaťa je rozhodne porušením ľudských práv a takisto porušením uh, e, e, nedotknutelnosti e, uh, tela. Je tu nútenie interrupcií, zastrašovanie, tlak a to sú neludské postupy vyvíjania tlaku na e, budúce matky. Uvedomujeme si prípady, kedy e, ľudské plody vlastne e, by mohli ešte žiť 70-80 detí v Európe v takomto štádiu tehotenstva by mohlo žiť a uzrieť svetlo sveta. Takýmto spôsobom sa nesmie robiť politika. Musíme však svoje slová v tejto veci aj uviesť v Číni. Ďakujeme kolegyni Skřidlevskej a teraz postup k HDI. Aj tu mám e, opätovne oveľa viac prihlášok do diskusie než e, času, ktorý na to je vyhradený a preto opätovne dám slovo len kolegom, ktorí ešte dnes popoludní nerečnili. Začne kolega Gáler. Ďakujem pekne, predseda keď eh, politika jedného dieťaťa vedie k nútenej, nútenej interrupcii, je to hrozné bez hľadu na to, či to bolo nariadené, alebo eh, keď len obete myslia, obete myslia že to je nelegálne, ale vďaka internetu sa to našťastie už nedá zakrývať. Pozitívne je, že príslušné orgány platia očkodné. Avšak toto, je len, toto sú len ojedinelé prípady, pretože e, Číne sa nemôžeme spoliehať na dodržiavanie všeobecných ľudských práv a neexistuje tam právny štát. No a preto o tom treba hovoriť. O tém e, obete, zoznam obete je dlhý. E, Spisovateľi a žurnalisti, tí, ktorí sú za, za slobodu, za právny štát, Falun Gong a mnohé ďalšie skupiny. No a preto je správne, že

Vážený pán predseda, politika jedného dieťaťa v Číne je tým ústredným bodom tohto problému a realizácia tejto politiky prostredníctvom nutených potratov a interrupcií je skutočným opatrením, ktoré dosahujú cieľa tejto politike. Treba odsúdiť túto politiku predovšetkým čínskymi úradmi, to si želáme. Táto politika jednoducho treba ju potlačiť maximálnym možným spôsobom. Tieto hrozné prípady, ako napríklad 7, v 7. mesiaci tehotenstva ukončiť tehotenstvo, to je niečo, čo bude pokračovať, ak táto politika jednoho dieťaťa bude pokračovať. Ak Číňania budú mať nejakú sociálnu politiku, mali by ju mať inú a mali by sme sa postaviť proti tomu, že Čína sa jednoducho snaží stať súčasťou civilizovaného sveta a sveta, ktorý medzi sebou obchoduje. Toto by sme mali využiť. Ďakujem. No. Ďakujem pekne, kolega Skinner. A slovo dostáva kolega Dup. No, a kolega Pán kolega Gžip. Nicht mehr da, dann schließt es... Zdá sa, že tu nie je. Takže kolega Posold uzavrie postup aj. Nech sa páči. Vážený pán predseda, politika jedného dieťaťa v Číne súvisí za javom, ktorý opísal už Solženicín ako diktatúru lží. Čínsky režim tvrdí, že sa jedná o opatrenia miestnych orgánov. Avšak na to nemôžeme sa nechať nachytať. Jedná sa o po 10 ročia budovanú atmosféru strachu. A pokiaľ tu bude politika nútených interrupcií, nútených sterilizácií, tak sa situácia nezmení. My preto musíme presadiť slobodu rozhodovania rodičov a, drahá kolegyňa Veržia, to je muž a žena a treba presadiť, aby právo na života e, nenarodeného dieťaťa platilo a to platí na celom svete. Je to tiež jedno z univerzálnych ľudských práv, to je právo na život od počatia až po prirodzenú smrť. Myslím, že my musíme sa zasadiť za to, aby nenarodené deti nezomierali. Teraz ide o Čínu na základe ľudských práv a odmietame politiku jedného dieťaťa. Ďakujem pekne, pán kolega Poselt, pani kolegyňa Lunáček. Ja by som chcela len povedať, vy ste povedali, že dostanú slovo len tým, ktorí ešte nevystúpili. Moja kolegyňa Kiel Nielsen chcela tiež vystúpiť v rámci Catch aj tej ste slovo nedali, ale pánovi Posoltovi, ktorý už raz hovoril, aj keď to bola modrá karta, ste slovo dali a preto vás žiadam, aby ste dali slovo ešte mojej kolegyni Kiel Nielsen. Meine Frau Kollegin Luna. Pani kolegyňa Lunáčeka, Catch the je tu na to, aby debata bola trochu živšia. Takže preto dostávajú, skupin- dostávajú slovo tí, ktorí nevystúpili v rozprave. Ale modrá karta to je niečo iné. Už v jednej diskusii pán poslal slovo nedostal a teraz som sa rozhodol, že mu slovo dám. Nebol zapísaný rečníka. Pani Kilnilsa vystúpala ako zapísaná rečníčka a skutočne teraz plýtvam viac časom, ako e, sme ho získali, ale ja skutočne myslím, že nikoho, nikoho som neznevýhodnil. No a na záver rozpravy dostal slovo ešte komisárka Hedegard. Stené poslanky, ctení poslanci EÚ si uvedomuje škandály s nutenými potratmi v Číne, vrátane hrozného prípadu pani Tien Mei Fengovej, o ktorom ste mnohí dnes hovorili. Európska únia bola šokovaná opakovanými inými prípadmi pani Fung z provincie, ďalšej provincie a pani Karui z ďalšej provincie, ktoré boli potrebené nutenému e, potratu, prvá v 8. mesiaci tehotenstva, druhá v 5. mesiaci tehotenstva. A to sa stalo v apríli a v júni tohto roka. Európska únia o tom vie, čínske e, úrady však odsúdili takéto praktiky a vyjadrili sa, že vyšetria tieto prípady a že zodpovední úradníci budú potrestaní. Takisto si Európska únia všimla, vzala na vedomie, že sa vykoná v 19 provinciách e, rozsiahla inšpekcia čínskymi orgánmi, kde sa politika plánovania rodiny vymkla z rúk a kde sa hlásili takéto prípady. Pani Fengová a jej rodina bola, bol, vyhražali sa jej za to, že zverejnili svoju situáciu a Európska únia bude pokračovať podobné prípady veľmi úzko nutené interrupcie, nutené sterilizácie a ďalšie prípady násilného a nuteného vynúcovania si krokov u žien sú prípadmi, ktoré sa v Číne dejú, ale takisto treba dodržiavať zákony a to v Číne zostáva problémom. EÚ vznieslo svoje obavy, pretože sa dopočulo, že plánovacia politika rodiny v Číne e, sa neuberá tým smerom, akým by sa mala a 29. maja sa konala k tomuto platforma stretnutie v Bruseli treba vykonať opatrenia priamo v teréne, aby sa zistilo, či realizácia politiky eh, jedného dieťaťa a rodiny v Číne naozaj je v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré Čína podpísala. EÚ sa obáva aj toho, že jednotlivci, aktivisti a právnici, ktorí verejne kritizujú takéto nútené praktiky, musia potom sami čeliť represáliám. Európska únia spochybňuje právnu bázu pre takéto ohrozovanie. Napríklad pán Chingwen John, kým odišiel do Spojených štátov, sa pokúšal pomáhať obetiam takýchto nelegálnych praktík úradov v Číne, ktoré súvisia e, s tehotenstvom v provincii Chengpin. Bol, ho, odsudili ho však na niekoľko rokov väzenia a nezákonne ho uväznili a e, bol vystavený útokom policie. Obhajca ľudských práv Hang Fan, ktorý bojoval proti nuteným potratom, sa napokon dostal do... je veľmi známy v Európe. Apelujeme na čínsku vládu, aby vyšetrila všetky policajné útoky v súvislosti s politikou jedného dieťaťa a nútenie žien k krokom, ktoré nechcú podstúpiť. Naďalej budeme takto apelovať na čínske úrady a vyvíjať na nich tlak. Ďakujem za priestor, pán predseda. Zum Abschluss der Aussprache wurden Ďakujeme pani komisárka Hedegar. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet. Ďakujeme pekne. Hlasovanie tým uzavreté a začína teda rozpráva je uzavretá a začíname hlasovať.